práce v nadchádzajúcom období a e, teším sa na proaktívnejší a aktívnejší prístup e, k tejto problematike medzi jednotlivými politickými stranami a tiež medzi parlamentom a jednotlivými členskými štátmi. E, pani Mogherini, spomínali ste tu uznadlivými slovami globálnu stratégiu EÚ a dovolte mi aj niekoľko slov kritiky. Globálna stratégia EÚ, o ktorej čítame ale na webovských stránkach IES by mala byť akýmsi kompasom v, časti, v ťažkých krušných časoch. To citujem, ale mám tam určité otázky. Je to globálna stratégia bez geografie. Ako môžete, môžete mať globálnu stratégiu bez geografie? ak e, e, e, nie sú zodpovedané otázky ohľadne toho, ktoré politiky sú sľubnejšie a ktoré menej. Keď tieto otázky nie sú zodpovedané, nedá sa povedať, ktorá stratégia je lepšia a ktorá horšia. Potrebujeme prevenciu, stabilizáciu a keď sa pozrieme na navrhovaný VFF, je to práve opačné. Viacročný finančný rámec navrhuje, že sa mnohé výdavky zrušia. E, mm, pozeráme sa e, len na e, finančné prostriedky vo výške 40 z toho, čo bolo predtým. Takže naozaj, keď to myslíme seriózne s touto stratégiou, potom by sme na to mali poskytnúť aj príslušné finančné prostriedky. A tiež sa musíme viac postarať o urgentné otázky v súvislosti s klimatickými zmenami. Takže je to naozaj veľmi veľa vecí, ktoré by mali byť zmenené. Ďakujem pekne. Poprosím kolegov, aby sa pridržiavali prideleného rečníckého času. Teraz má za teda, slovo pán Mariani. Ďakujem, pán predseda. Skupina Identita a demokracia chce v rámci Európy národov e, si zakladať na suverenite národov a nezávislosti. A to si želal generál de Gaulle so svojou víziou. Európa dnes je bezmocná a e, vlastne padáme skutočne v závrate. Je tu, je tu vlastne podkladanie sa jediným záujmom USA a všetky strategické otázky, ktoré sú veľmi citlivé a keďže my nie sme pasívni, my konáme proti vitálnym záujmom EÚ. Pozrieme si napríklad iránsky nukleárny e, program. My nemáme žiadnu alternatívu e, politike e, Washingtonu. My potrebujeme skutočne solidnú a efektívnu politiku. Kde sú sľuby spred mesiacov, pokiaľ ide o alternatívne možnosti obnovenia obchodných vzťahov? Vy považujete Rusko za strategického nepriateľa, každý pol rok predlžujete automaticky sankcie a e, vôbec sa nezamýšľate nad ich cenou a diplomatickým významom. Pozrite sa na katastrofu sírskeho problému a ministri zahraničných vecí e, dokonca tu chvália veľkú, veľké víťazstvo a pozrime sa, máme tu e, Al-Kaidu v Sýriu a európske krajiny sú jednoducho odstavené od všetkých riešení a vy nemôžete poskytnúť žiadnu ambíciu pre Európu, lebo to, čo vy robíte, to je len e, lokálne preberanie e, globálnych e, záujmov. Ďakujem. A teraz v mene EKR pán Weimar, jedna minúta, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Pani vysoká predstaviteľka, v roku posúdení globálnej stratégie roku 2019 neobsahuje žiadnu pasáž týkajúcu sa islamizmu a stíhania e, prenasledovania kresťanov. kresťanov. To nie je v poriadku. Radikálni imámy e, prúdia do Európy a praktizujú tu segregáciu. E, to by sa malo riešiť a namiesto toho Európska únia ponúka hlbšie priateľstvo k krajinám, ktoré pripúšťajú e, takýto radikálny islamizmus a často tolerujú, dokonca podporujú prenasledovanie kresťanov. Kresťania e, e, sú prenasledovaní na Strednom východe. E, je potrebné zodpovedať otázku genocídy voči kresťanom. Práve jednotlivé politiky by mali byť využité na to, aby sme zastavili takýto prienik islamizmu. Je na čase postarať sa o Ehm, menšiny, ktoré sú takto prenasledované. Keď to neurobíme my, kto iný to urobí? A teraz eh, dám eh, slovo kolegovi De Mirelovi na jednu, kolegyni De Mirel na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. A pani Mogherini, čo ste tu spomínali v súvislosti s globálnou stratégiou, nie je nič iné, než e, akýsi zoznam e, vojenských požiadaviek Nemecka, Francúzska, zbrojárenskej e, lobby a my to odmietame. Chcete, aby EÚ posilnila sa v oblasti e, vojenskej. E, samozrejme, tu ide e, do veľkej miery aj o zdroje. V ostatných rokoch v tomto smere ste urobili veľa PESCO, mobilita, fond príslušný finančný. To sú len niektoré príklady toho, čo sa už urobilo. Ale treba povedať, že sa investovali miliardy do vojenskej lobby a na druhej strane historické mesta v Európe upadajú, milióny ľudí v Európe sú ohrozené chudobou a vy teraz 13 eh, miliónov navrhujete eh, pre vojenské e, tovary a my takéto niečo odmietame. Keď chcete urobiť niečo pre bezpečnosť ľudí, potom je potrebné postarať sa o vybudovanie sociálnej infraštruktúry. Zabraňte vojne s Iránom. Chceme, aby ste sa viac zasadzovali e, pre dohovory o odzbrojení. To by skutočne bolo niečo dobré. To by bolo v zmysle stratégie v prospech obyvateľov Európy. Ďakujem pekne. Chcem zopakovať, kolegyne, kolegovia, aby ste sa pridržiavali rečníckého času, pretože v opačnom čase to musím obmedziť e, časovo sám a to by sa mi nepáčilo. Nathan, uh, Jill. No, len o 9 hlasov, s rozdielom 9 hlasov, e, dnes sa parlament zvolil pomocou hlasovacieho lístka len s jednou kandidátkou, zvolil Ursula von der Leyen dostala túto prácu takou kulárnou dohodou a sa drží mantry a viac Európy. Ona hovorí, že chce vybudovať európsku armádu a hovorí, že ale súčasne dodáva, že budeme spolupracovať a budeme stále patriť do NATO, ale musí, treba si vybrať v tomto prípade. Veľká Británia nikdy nemôže sa vzdať svoje suverenity a k tomu patria aj ozbrojené zložky Boris Johnson a konzervatívci anglicky. Varujem, vám, varujem vás, ak európska armáda dáde naše ozbrojené zložky, tak ľudia vás za to potrestajú vo voľbách. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A slovo teraz dostáva pani Švica na jednu minútu. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážená pani Mogherini. E, teším sa, že táto rozpráva o globálnej e, stratégie e, je začiatkom práce nového parlamentu. Podporujem všetky systémy, ktoré sa zakladajú na medzinárodnom práve a na dodržiavaniu ľudských práv, čo môžeme ale si vyvodiť, že všetko nie je tak, ako bolo pri prislúbené v roku 2016, ale využívajú sa nadnárodné multilaterálne platformy, tak ako boli e, dohodnuté, takže môžeme e, vy, e, byť trochu stabilnejší a využívame takto túto globálnu európsku stratégiu, ktorá, ako ste, ako ste povedali, kompasom je potrebné väčšia spolupráca, väčšia úroveň spolupráce, väčšie partnerstvo. Viete, že naši občania od nás očakávajú lepšiu, silnejšiu Európu, ale nie neočakávajú to len naši európsky občania, ale aj zvyšok sveta. E, žiaľ, e, je tu situácia, že celý systém e, vo svete je nestabilný a je potrebné postarať sa o stabilitu. Ďakujem pekne. Slovo teraz zostáva pán Santos na jednu minútu. Ďakujem, pán predseda. Chcem povedať, že tri roky globálnej stratégie EÚ e, ja teraz gratulujem pani Mogherini za jej implementáciu. Multilateralizmu zo strany EÚ je silným momentom a musím zdôrazniť veľa úspešných akcií v tejto stratégii v oblasti bezpečnosti, obrany, v posilnenom partnerstve, bezpečnostnej politike na Ukrajine, pri podpore mierového procesu v Kolumbii a tak ďalej. Ale nemôžem nechať bokom jednu oblasť, kde treba ešte veľa vecí urobiť vnútorná a externá os pri migrácii, ktorá priniesla isté výsledky prostredníctvom e, programov ako Operácia Sofia, nám stále chýba. Ako my môžeme hovoriť o ľudských právach, keď umožňujeme, aby tisíce ľudí umierali na našich hraniciach, pretože niektoré z našich štátov odmietajú e, poskytovať e, azyl, e, ktorý je garantovaný medzinárodným právom imigranti sú v detenčných centrách v Líbii, kde sú mučení a kde sa s nimi zaobchádza neludsky. Ako môže táto globálna e, stratégia e, ako môže pomôcť Európskej únii v tom, čo realizujeme v iných krajinách? Ďakujem. A teraz pán Kučiuk, jedna minúta, nech sa páči, Ilia. Ďakujem pekne, pán predseda, vážená pani vysoká predstaviteľka, rád by som vám poďakoval e, za vašu aktívnu účasť na zasadnutiach tejto snemovne. Áno, globálna stratégia EÚ na propagovanie multilaterálneho poriadku Európska únia investuje politický kapitál preto, do toho, aby sa jej strategická vízia zmenila na skutočnosť, hlavne čo sa týka a pokroku v oblasti bezpečnosti a obrany. Bohužiaľ stále sledujeme mnohé konflikty a naša snaha bojovať za mier a bezpečnosť je často neúspešná. Sýria, Líbia, Venezuela až do Iránu. Treba budovať a dosahovať správny konsenzus na to, aby sme dokázali príjmať riešenia pre všetky krízy a samozrejme EÚ by nemala zatvárať oči tými, ktorí majú s nami spoločné hodnoty a chcú byť súčasťou našej rodiny. Stratégia hovorí o pokroku Západného Balkánu reforma súdnictva v Albánsku, mnohé ďalšie veci, ale aj tak treba ešte stále, eh, ešte stále veľa urobiť a treba posilniť aj integračný proces. Ďakujem pekne. Slovo teraz zostáva ehm, dostáva pán Berg, nech sa páči, vážený eh, kolegyňa a kolegovia, ďakujem pekne, predseda, eh, pani Mogherini, čínsky generál Sun Tzu, že to je plény musia byť také tmavé ako najhlbšia nosca, a ja myslím, že globálna stratégia pre účasť tejto rady, mm, ale v druhej, druhej časti zlyháva. Globálna stratégia je dokument plný ambicioznych cieľov, a nie je to obsah, ktorým sa, ktorý ma znepokojuje, je to otázka praktickej realizácie od zavedenia globálnej stratégie. A svet sa stal nepri, neprihľadnejším a ja sa pýtam, či stratégia nám pomôže niektoré z tých kritických víziev vôbec prekonať naša zahraničná politika. Zdá sa, že nás vedie ku konfliktom s USA a Ruskom. V posledných voľbách bolo jasné, že veľká časť európskych voličov je znepokojená kvôli vysokej miere migrácie a táto stratégia tieto problémy len prehlbuje. Takže preto e, je to reak- e, stratégiu, ktorá dokáže rýchlo reagovať a pracujeme na tom, aby naše vzťahy s dôležitými medzinárodnými aktérmi ako Rusko a USA prekytali robme reálnu politiku 21. storočia. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A slovo teraz dostáva pán McAllister na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, vážená pani vysoká predstaviteľka, kolegyne, kolegovia. A, mm, po troch rokoch a 5 priorít, ktoré globálna stratégia načrtla sú stále platné. Bezpečnosť, stabilné susedstvo, integrovaný prístup ku konfliktom, kooperatívne regionálne poriadky a efektívna a globálna správa riadenie, tak ako všetci rečníci, ja vít, ako iní rečníci, ja vítam posilnenú vojenskú spoluprácu s členskými štátmi a snahy o zvýšenie našej vojenskej autonómie, ale je to stále priestor na zlepšenie pre silnejšiu, kohrentnejšiu spoločnú zahraničnú politiku Európsku únia musí medzi inými lepšie spájať politiky, využiť prostriedky od diplomacie, až po financovanie rozvoja ľudských práv, ale potrebujeme posilniť koherentnosť a flexibilitu našich finančných nástrojov a ďalej musíme prejsť k hlasovým kvalifikovanou väčšinou v niektorých otázkach spoločnej zahraničnej bezpečnostnej politiky. Ja som rád, že predsednička komisie Ursula von der Leyen o tom hovorila dnes ráno vo svojom prejave a ďakujem Frederike Mogherini za dobrú prácu, ktorú odviedla v tejto globálnej stratégii. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. A slovo teraz na jednu minútu dostáva pán Benifej. Ďakujem pekne, pán predseda. E, ďakujem. Vy ako vysoká zástupkyňa pracujete v medzinárodnom kontexte, ktorý je poznačený neistotou. Samozrejme, že je tu veľa ľudí, e, ktorí sú blízki Lige Matea Salviniho, ktorí žiadajú, aby sme zatvorili dvere pred migrantami a aby sme spolupracovali s Moskvou. Globálna stratégia spočíva na rešpektovaní medzinárodného e, práva, e, strategickej autonómii a NATO. E, treba sa rozhodnúť, či chceme viac autonómie alebo či chceme podľahnúť ďalším mocnostiam. A preto treba brať do úvahy tie zásadné hodnoty. Vzhľadom na to, čo sa deje v Taliansku, ja si myslím, že my musíme pokračovať v našom úsilí a vytvoriť vyšetrovací výbor, E, ktorý by e, sa zaoberal tým, č, aké vlastne čo sa dialo medzi Moskvou. Myslím si, že toto je hrozba pre Európsku úniu, ktorú nemôžeme podceňovať a dôsledky sú na medz, v medzinárodnom meradle. Teraz pán Guetta, jedna minúta. Pani vysoká predstaviteľka, napriek e, značnému úsiliu, ktoré vám slúži k úcti a e, úspechom, ku ktorým vám gratulujem, Európska E, diplomacia e, iba veľmi ťažko doháňa národné diplomacie a nemá ešte váhu na medzinárodnej váhe. To je e, skutočný problém pre Úniu. My chceme vytvoriť základy spoločnej obrany, chceme, zdieľame spoločnú víziu našich záujmov a takisto aj hrozieb, ktorým musíme čeliť a za týchto okolností administratíva, ktorú ste viedli, si mohla stanoviť ako prioritu zadefinovať poprvé ciele, e, a to stredno a dlhodobé pre európsku diplomáciu, po druhé prostriedky e, na konvergenciu a po tretie etapy, ktoré si to vyžadujú. Ďakujem vám za odpoveď. Ďakujem. A teraz Dostáva slovo pán Milan Mon, jednu minútu. Ďakujem, pán predseda. E, stratégia a bezpečnosť ukázala, aká je významná e, aktívna obrana Európskej únie. Dnešný globalizovaný svet je veľmi komplexný, prepojený, multipolárny a a my, e, Európania, keby sme boli oddelení, boli, boli by sme bezvýznamní. Takto sme silní, ale naša spoločná politika, ako ste povedali, si vyžaduje politickú vôľu. To znamená presvedčenie, že je lepšie konať spoločne. Bohužiaľ, Európa sa dnes ešte viac fragmentuje a rozdeľuje a príjmanie rozhodnutí je tiež zložité a preto musíme E, ešte spomenúť, že je tu prekážka jednomyselnosti. My potrebujeme e, dosiahnuť pokrok v oblasti obrany. My sa dožadujeme ochrany v komplikovanom svete. Európska únia nemôže byť iba e, soft mocou. My máme naše vzťahy z NATO, ale my Európania musíme rovnako rozvíjať a posilňovať aj našu dimenziu obrany. Ďakujem a teraz dávam slovo e, k pánovi Kaljurandovi. Nech sa pani Kaljurand. Vážená pani vysoká predstaviteľka, prvom rade vám ďakujem za vaše vyjadrenia a, a vaše odhodlanie. Ráda by som poukázala na jednu z oblastí e, globálnej stratégie, to je počítačová bezpečnosť. A počítačové a kybernetické výzvy sú novou realitou a je veľmi dôležité e, sústrediť sa na tieto hrozby ale dôležité je e, udržať e, slobodný e, počítačový kybernetický priestor. Európska únia prijala viacelé nástroje a opatrenia, avšak ešte stále treba veľmi veľa urobiť. A ja by som rada zdôraznila tri body. Poprvé, Európska únia mala byť aktivnejšia na globálnej scéne, mala byť hlavnou silou a hlasom v diskusiách o kybernetickej bezpečnosti po druhé, EÚ musí viac e, propagovať zákony a pravidlá e, pre kybernetický priestor, hlavne e, čo sa týka aplikability medzinárodného práva na túto oblasť a hlavne Európska únia musí jasne hovoriť o inkluzivite, hovoriť s aktérmi a spolupracovať s nimi. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. No a slovo teraz dostáva Pán Pajt na jednu minútu, nech sa páči. Vážená pani Federica Mogherini, kolegyne, kolegovia, zatiaľ čo je tu veľa otázok, kde Európska únia musí zohrávať vo svete väčšiu úlohu, či už je to reforma Bezpečnostnej rady OSN klimatickej zmeny, medzinárodného trestného tribunálu alebo dohody o dodávkach zbraní. Aj v EÚ je stále veľmi veľa víziev, na ktoré treba, ktoré treba riešiť posilnenie spoločnej, zahraničnej spoločnej bezpečnostnej obranej politiky. Už v tejto oblasti bolo urobené veľa a treba urobiť stále viace. A rozšírovanie PESCO Európsky fond pre obranu a mnohé ďalšie. To sa týka tiež kybernetické počítačové bezpečnosti. Bohužiaľ, klimatické zmeny tiež dopadajú na regióny, ktoré doteraz boli kľudné, ako napríklad Arktída, ale EÚ musí investovať viac e, pozornosti a vytvoriť stratégiu, aby napätie tu zostávalo nízke. Ďakujem pekne. Ďakujem. A teraz slovo dostáva pani Žovko na minútu. Vážený pán predseda, ja vítam túto správu o Európskej globálnej stratégii, ktorá nám pripomína, že je treba mať koherentnú zahraničnú politiku a hlavne nám poskytuje prehľad o tých príslušných otázkach, do ktorých musíme ešte investovať vzhľadom na posledný vývoj na medzinárodnej scéne Európska únia potrebuje dobrú ambicioznú implementáciu tejto stratégie, aby sme mohli reagovať na výzvy, ktorým čelíme. Táto stratégia musí podporovať medzinárodný poriadok, ktorý vychádza zo spravodlivosti. Môžeme takto zdieľať naše hodnoty e, s celým svetom, čo týka multilateralizmu a taktiež e, vítam snahu o zlepšenie vzťahov s e, východnými a susednými, južnými susedmi. Predovšetkým na západnom Balkáne by sme nemali stabilitu brať za samozrejmosť. Lepšia interakcia a lepšia, jasnejšia cesta k e, prístupeniu do EÚ. Toto všetko je pozitívne pre Európsku úniu. Chvála. Grazie mille. E Ďakujem. Teraz slovo dostáva pán Picula na minútu a pol. Ďakujem. Pán predseda, Vážená pani vysoká predstaviteľka, už toho bolo urobeného veľa za posledných tri rokov pri budovaní posledné tri roky pri budovaní európskej obrany. Chcem vám poďakovať za túto významnú prácu. Áno, podarilo sa nám za pár rokov dosiahnuť viac než pred za 10 ročia. Toto, sa, toto dokazuje, že pokiaľ máme jednotnosť za politickú volu, tak môžeme toho veľa dokázať. Urobili sme kroky k e, účinnejšej európskej obrane využívame lepšie naše zdroje, aby sme mohli lepšie brániť našich občanov a zároveň posilneme našu úlohu vo svete. Dôležitosť dohody s Iránom o jadrových otázkach je skutočne obrovská. Musíme sa snažiť túto dohodu zachovať. A taktiež dúfam, že rada začne rokovať aj s Albánskom a Severným Macedónskom už tento rok. A taktiež musíme podporovať multilaterálny poriadok, Musíme zachovať to, čo sa nám podarilo dosiahnuť a vystupňovať úsilie do budúcnosti. Tento dobrý trend musí naďalej pokračovať a musíme podporiť aj príslušnými zdrojmi, ktoré musia byť pridelené na tieto konkrétne e, ciele. Európa musí byť naďalej relevantná, pretože sme takou mekou silou, ktorá je uveriteľná a silná. Musíme mať mierovú spoluprácu s našimi spojencami a musíme zachovať e, podmienky na mnohých e, miestach sveta, ktoré e, podporujú mier. Ďakujem. A teraz zostáva slovo pán Aleksandrov Jordanov na minútu, prosím. Ďakujem, vážený pán predseda, vážená pani Mogherini. Ruská federácia naďalej je hrozbou. A to nie len pre bulharskú národnú bezpečnosť, ale pre bezpečnosť Európy ako takej. Okupovaný Krím sa e, stáva e, miestom agresie a e, snažia sa dosiahnuť protieurópsku jednotu. Pre európsku bezpečnosť sú dôležité preto všetkým pohraničné regióny. Musíme vystupňovať európsku integráciu na e, Západnom Balkáne a ja naozaj dúfam, že Únia e, pripustí e, len členov NATO. A ešte na záver by som navrhoval, aby globálna stratégia kladla dôraz na prepojenie medzi členstvom v NATO, krajín Západného Balkánu a ich pristúpením do EÚ. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. A teraz spontánna rozprava. Obdržal som štyri žiadosti, všetkým vyhoviem. Ako prvá bude hovoriť pani Nina Gill na minútu, prosím. You, Ďakujem. Pán predseda, pani vysoká predstaviteľka, ja vítam to, že kladete dôraz na tretiu správu o pokroku. Väčšia jednotnosť v EÚ v zahraničných otázkach toto je zásadné. A je to zásadné, pretože tým pádom sa dostať na rovnakú úroveň ako iné globálne veľmoci. Ale čakajú nás rôzne výzvy, o ktorých ste jasne hovorili. Áno, potrebujeme lepšiu spoluprácu v bezpečnostných otázkach, ale taktiež nás čaká veľký kus práce v súvislosti s ochranou multilateralizmu e, ďalej máme reformu e, medzi, systému medzinárodnej spolupráce, no ale pre mňa predovšetkým je to otázka udržateľného rozvoja. Toto musí byť veľkou súčasťou tejto stratégie a týka sa to samozrejme bezpečnosti. A myslím si taktiež, z hľadiska globálnej stratégie taktiež dôležité, aby EÚ sa pozrela za hranice Európy, predovšetkým na Čínu, ktorá je vážnou hrozbou pre multilateralizmus. Čína bola stále agresívnejšia aj na globálnej škále v Pacifiku, v Afrike aj inde keď sa USA stiahuje z medzinárodných organizácií. A je veľmi dôležité sa pozrieť na tento aspekt a zároveň musíme zapojiť Kanadu, Austráliu, Japonsko, a Indiu do nášho úsilia, pretože oni bránia multilateralizmus a zdieľajú naše hodnoty. A otázku vám pošlem písomne. Vážení kolegovia, prosím, rešpektujte pridelený rečnícky čas, pretože Ináč nebudú ostatní kolegovia mať príležitosť sa vyjadriť. Pán Howard. My, britskí liberálni demokrati a naši spojenci v Európskom parlamente si myslíme, že EU je najdôležitejším mierovým projektom v európskej histórii, ale nie je to len európsky mier, ktorý musíme podporovať. Musíme podporovať medzinárodný poriadok založený na pravidlách, čo sa týka spolupráce, dôvery e, v globálnom meradle. A pravidlá tohto medzinárodného poriadku sú ohrozené ako niekde predtým. Áno, pretože tu sú um, militaristické e, stanoviska Číny, ďalej tu máme pána Putina v Rusku, ale ďalej tu máme stále nespolahlivejšie e, správanie nášho tradičného spojenca USA. Napríklad tu máme odmietnutie prezidenta Trumpa čo sa týka spoločného postupu v súvislosti s Iránom. Donald Trump je hrozbou premiér, podkopáva túto dohodu a tým pádom v podstate podporuje šírenie drových zbraní. Takže viac než kedykoľvek predtým Európska únia musí hrať dôležitú úlohu pri podpore dialógu a zmierenia miesto konfliktov, ale špecificky musíme brániť konkrétne túto dohodu. Pán Horwood, máte od pána Rolanda modrú kartu, príjmate ju. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa pána Howarda opýtať, či je pripravený ohroziť štruktúru e, zastrešovacích e, mechanizmov, ktoré na to vyvinulo za posledné 10 ročia, aby sa zaručila bezpečnosť nie EU, ale celého sveta. Prečo by ste chceli ohroziť takéto dôležité transatlantické partnerstvo alebo náš vzťah? Nikto v Európskej únie už vôbec nie vysoká predstaviteľka Mogherini, e, nikto nespochybnil dôležitosť e, organizácie NATO. My potrebujeme integrovanú reakciu na, túto, na hrozby v stále nebezpečnejšom svete. Potrebujeme európsku bezpečnostnú spoluprácu, a taktiež spoluprácu v rámci NATO. Ale je to pán Donald Trump, ktorý spochybňuje NATO. A myslím si, že toto sú, znak, to sú znaky populizmu a nacionalizmu. Ďakujem. Teraz dostáva slovo pán López Aguilar. Prosím. Ďakujem, pán predseda. Vysoká predstaviteľka Mogherini. Dnes Európsky parlament zvolil Ursulu von der Leyen ako novú, pre, novú predsedničku komisie. To znamená, že taktiež po lete vy skončíte vo vašom úrade a nahradí vás Josep Borrell, ktorý je skúseným bývalým ministrom zahraničia. Ale ja chcem skutočne vám dať eh, hold za vaše úsilie, za vašu prácu. Ako ste čelili týmto globálnym hrozbám. V Španielsku sa hovorí, pokiaľ máte stratégiu, tak o nej nehovoríme, ale ju implementujeme. No a v oblasti je tu Afrika. Toto je oblasť, v ktorej je treba implementovať globálnu stratégiu. Máme tam e, ľudské práva, environmentálne aspekty, demografické otázky, migračné otázky. A preto potrebujeme, aby Európska únia konala globálne, približila sa k Afrike. A to znamená, že pokiaľ by EÚ neexistovala, tak by sme museli vymysliť. A pokiaľ by EÚ nemala byť sa chovať zmysluplne voči Afrike, tak sa to musí zmeniť a musíme byť z globálneho pohľadu relevantní. Ďakujeme. A teraz dostáva slovo pani Ward. Um, president. Pán predseda, chcem napraviť to, čo tu hovorili, eh, tie hlúposti, čo tu hovorili eh, pravicoví populisti. Pán švedský poslanec Vajmas hovorí nezmysle. Ja som sa stretla e, v, z Kenii, v Kenii s e, so zastupcami príslušných úradov, ktorý povedal, že EÚ bojuje proti tomu, aby Al-Shabaab sa rozširoval až hranicu so Somálskom, tak aby sa nedostali potom ani do Európy. A ja som rada, že spoločne sa, sa zaručujeme bezpečnosť na hraniciach. Boli, bol tam britský úradník, toto mi povedal a skutočne sa zhrozil nad predstavou Brexitu, povedal, že to bude hrozbou pre národnú bezpečnosť. Ďalej pán Nathan Gill, ktorý je eh, brexitovým eh, poslancom, sa tvári, že je patriot a že podporuje eh, britské ozbrojené zložky, ale to nie je pravda sú tu ľudia, ktorí slúžia v týchto E, zložka, ktorí slúžili po celom svete a títo sa pripojili e, do protibrexitovej kampane, pretože toto podporuje aj britskú bezpečnosť a ja im chcem týmto vzdať hold. Ďakujem. A teraz pán Volas na minútu. Over the past 18 years, za posledných 18 rokov americký režim a jeho západní podporovateľia spôsobili rozklad mnohých častiach sveta, ako je Irak, Sýria, Líbia, Palestina, Jemen. Nemožno nejak obhajiť aktivity a Európska únia bola žiaľ príliš tichá bala sa odsúdiť tieto aktivity. Neexistuje tu naozaj nejaké ospravedlenie pre tieto vojny. A teraz e, tu znova stupňuje napätie proti Iránu. Máme tu sankcie proti Iránu a to je určitý spôsob vedenia vojny. E, jedna z najhorších foriem vedenia vojny e, v súčasnosti. A čo robí Európska únia? Chcete, aby sa začala vojna s Iránom, prečo neukončíte sankcie? Prečo e, neprivedete Irán znova do medzinárodnej komunity? Irán chce mier, nie vojnu. A ďakujem veľmi pekne. A tým končíme e, spontánnu rozpravu a teraz je mi potešením požiadať pani Bogerinu, aby odpovedala na e, vaše vyjadrenia. V prvom rade sa chcem poďakovať tým, ktorí ocenili nie len stratégiu, ktorá bola prezentovaná aj vďaka príspevku parlamentu pred troma rokmi ale aj vďaka práci, ktorú sme urobili s predchádzajúcim parlamentom, keď sme začali implementovať túto stratégiu. Takisto sa chcem poďakovať tým, ktorí poukázali na trvalú konsolidovanú prácu, ale musíme byť aj konzistentní v tejto práci. Chcela by som začať tým, že e, spomeniem tú e, úlohu, ktorá vás čaká v najbližšom období. Musíte mať solidných e, spolahlivých hráčov v našej Európskej únii, ak máte byť konsistentní. Niektorí z vás to spomenuli, že treba dať peniaze tam, kde sú vaše priority jednou z prvých zodpovedností a úloh, ktorú bude mať tento parlament, bude viacročný finančný rámec. A chcela by som iba spomenúť niekoľko čísel. Ten návrh, ktorý sme pripravili na ďalší finančný rámec zo strany komisie, je taký, aby sa zvýšili financie na vonkajšie činnosti EÚ viac menej o 30 Podľa mňa je to potrebné v časoch neistoty vo svete, pretože naši partneri vzliadajú k Európe a čakajú, že e, my budeme tým spolahli spolahlivým, dôveryhodným, predvydateľným partnerom, niekto, s kým môžete spolupracovať, niekto, kto bude vždy podporovať mier a demokraciu ľudské práva a to si vyžaduje ale aj primerané zdroje. Takže dúfam, že budete pracovať e, týmto smerom v následujúcich mesiacoch, predovšetkým na návrhu kde je zvýšenie financií pre Afriku o 23 e, Podľa mňa to je dôležité. E, veľmi zvýšujeme objem práce s Afrikou, ale nejde iba o rozvoj humanitárnu pomoc, ale ide aj o partnerstvo, politické partnerstvo a prácu na bezpečnosti a miery. To sa musí stať ťažiskom našej práci aj v budúcnosti. 25 týchto fondov je venovaných e, klimatickým zmenám v našom návrhu a naozaj dúfam, že to tiež podporíte a že budete o tom hovoriť vo vašich diskusiách o ďalšom finančnom rámci. Nebudem komentovať eh, situáciu o eh, v Iráne, pretože eh, budeme o tom hovoriť neskôr dnes večer. Ehm, budeme hovoriť o bezpečnostnej situácii v Perskom zálive, ale chcela by som povedať, aká je pre nás všetkých kolektívne dôležité, aby sme zachovali tú jadrovú dohodu s Iránom, aby sme sa vyhli akémukoľvek vystupňovaniu napätia. Ide skôr o to, aby sme znížili to napätie v Perskom zálive. Je to naozaj otázka bezpečnosti pre Úniu. No a spomenula som klimatické zmeny a diplomacia Ďalšia priorita, ktorá je pre nás dôležitá, je otázka kybernetickej bezpečnosti. Ehm, potrebuje to širšiu definíciu. Vieme veľmi dobre, že aj v tejto oblasti sú isté aktivity, ktoré sa navrhli v stratégii a takisto aj v správe o stratégii. A myslím si, že tieto aktivity bude možné presadiť v budúcnosti veľmi úspešne. Ehm, takisto by som chcela spomenúť ešte e, ďalšie veci E, tri ďalšie veci. E, v prvom rade niektorí z vás spomenuli potrebu mať e, dôveryhodnú politiku rozšírenia. Ja osobne sa domnievam, táto komisia sa domnieva, že dôveryhodná perspektíva pre rozšírenie o západný Balkán je dôležitá. Podľa mňa to slovo rozšírenie nie je vhodné, pretože keď sa pozriete na geografiu, tak západný Balkán, všetky krajiny Západného Balkánu sú susedmi e, štátov Európskej únie. Ide o zmierenie v regióne, o zmierenie tejto časti kontinentu. Myslím si, že naozaj treba otvoriť rokovania s Albáckom a Severným Macedónskom. Je to veľmi aktuálne a určite treba tieto rokovania otvoriť v nasledujúcich mesiacoch a nie neskôr. Ide o investíciu do našej vlastnej bezpečnosti, stability a Musím ešte povedať, že tu vidím priestor na zlepšenie aj v oblasti migrácie. Hovorilo sa o tom eh, už viac raz eh, v predchádzajúcom volebnom období. Eh, niektorí z vás spomenuli dobrú prácu, ktorá sa urobila na Sofii a myslím si, že sme naozaj urobili veľmi veľa dobrej práce. Keď som prišla pred 5 rokmi, tak migrácia nebola súčasťou vonkajších činností Európskej únie, bol to iba interný aspekt. A myslím, že za týchto 5 rokov sme vytvorili veľmi dobré partnerstva s krajinami pôvodu a tranzitu. Teraz máme 26 dohôd o vracaní migrantov, máme veľmi dobrú spoluprácu s agentúrami OSN a takisto máme aj utržateľný prístup, pokiaľ ide o našich partnerov v rámci vonkajšieho aspektu migrácie. Možno jednu vec ľutujem, pokiaľ ide o operáciu Sofia. A pokiaľ ide o plavidla, e, ktorými prevádzači e, privádzajú migrantov do EÚ. Ide o to, aby sme zachraňovali životy a ľutujem, že naše členské štáty a rada rozhodli e, stiahnuť plavidla z Stredozemného mora, pretože ak tam nebudeme mať naše plavidla, tak naše aktivity nebudú veľmi dôveryhodné. Takže dúfam, že tam tiež dojde k istému vývoju. E, v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch bolo by dobre znova tam obnoviť našu prítomnosť v čase, kedy je to mimoriadne dôležité. E, takisto pokiaľ ide o Líbiu, je veľmi dôležité mať efektívny spôsob boja proti e, sieťam prevádzačov. No a v neposlednom rade e, niektorí z vás e, spomínali riziko militarizácie Európskej únie v rámci zahraničnej bezpečnostnej politiky. Chcem povedať jedno veľmi jasne bezpečnosť Európskej únie sa nikdy nevníma agresívne. Európska únia, ako ste niektorí povedali, je mierový projekt, ktorý bol najúspešnejší v dejinách. Aspoň v nedávnych dejinách podarilo sa nám prekonať konflikty a krízy a na základe našich skúseností sa snažíme pomáhať našim partnerom, snažíme sa sprevádzať našich partnerom, keď hľadajú mier, demokraciu a ľudské práva. Ja vidím každý deň, vojakov Európskej únii, ale aj polície, vidím aj civilné e, bezpečnostné sily a vidím, čo robia. To, čo robia, je, že podporujú demokratické inštitúcie našich partnerských krajín, aby mohli vybudovať bezpečnostné obranné inštitúcie. To znamená, že armáda je na strane civilistov. Takisto sprevádzame OSN v mierových operáciách a mierových misiách. Snažíme sa pomôcť vybudovať bezpečné inštitúcie v týchto krajinách. Minulý týždeň som navštívila napríklad Mili, Niger, Stredoafrickú republiku a keby nebolo Európskej únie, tak keby nebolo um, žien a mužov v uniforme, tak títo tieto krajiny by zrejme čelili o mnoho horším podmienkam, takže našou prácou nie je nikdy zabíjať. Nie. Nikdy e, nemáme hrať agresívnu úlohu e, pri konfliktoch. Práve naopak, niektorí z vás spomenuli prvok strategickej autonómie. A presne ide o to, aby sme autonómne mohli hrať úlohu mierotvorcov a budovateľov mieru. Čo tieto krajiny v zložitej situácii naozaj potrebujú. Takže tento kompas, ako to voláme, môže byť užitočný aj pre vás, aby ste sa e, vedeli pohybovať v nasledujúcich 5 rokoch vášho mandátu, aby ste vedeli spolupracovať s ostatnými inštitúciami a aby ste čo najlepšie využili túto spoluprácu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Týmto končím diskusiu na danú tému, na tému globálnej stratégie EÚ. A teraz prechádzame k ďalšiemu bodu a je to vyhlásenie e, vysokej predstaviteľky pani Mogherini o situácii vo Venezuele. Takže Federika Mogherini, opäť máte slovo. Občania Venezuely čelili a ešte stále čelia dramatickej situácii. Humanitárna situácia je stále veľmi zlá, zhoršuje sa každým dňom. 7 miliónov venezuelčanov potrebuje e, pomoc, 3,7 milióna ľudí trpí e, podvýživou a um, 4 milióny venezuelčanov už ušlo z krajiny za posledných pár rokov a podľa prognóz sa bude počet ľudí, ktorí budú utekať z krajiny, stále zvyšovať. Regionálny dopad e, tejto migrácie je, je veľký, hlavne pokiaľ ide o stabilitu susedných krajín. E, vlády už e, sa venuje tejto otázke. E, ako sta e, ako dopadol, myslím si, že je pre mňa aj pre vás všetkých e, šokujúce. My sme žiadali dôkladné vyšetrovanie tak, aby tí, ktorí sú za to zodpovední, boli postavení pred súd. My takisto e, podporujeme Michele Bašeleho, ktorý podporuje e, to, čo už vieme a to, že e, dochádza často k porušovaniu ľudských práv vo Venezuele. Plne podporujeme výsledky správy a čo je najdôležitejšie aj odporúčania. Práve dnes som vydala vyhlásenie v mene všetkých 28 členských štátov. Jasne som dala najavo, že stojíme za vysokým predstaviteľom OSN pre ľudské práva tak, aby boli plne chránené ľudské práva všetkých venezuelčanov. Vzhľadom na túto správu sme takisto ochotní a pripravení začať pracovať na cielených opatreniach pre tých členov bezpečnostných síl, ktorí sa zapájajú do mučenia a porušovania ľudských práv. Ale e, táto humanitárna kríza vo Venezuele e, je kríza, ktorú treba začať okamžite riešiť. V posledných týždňoch sa začalo niečo hýbať, e, pokiaľ je o diplomáciu. Barbadose znova začali rozhovory a teraz, ako spolu hovoríme, tam prebieha ďalšie stretnutie. Vieme, že cesta k demokracii je veľmi ťažká, ale poprvý raz za dlhé mesiace alebo roky to môže byť predbežný krok správnym smerom e, k mierovému a demokratickému prechodu s slobodnými a dôveryhodnými prezidentskými voľbami. Som tu hrdá na kľúčovú úlohu, ktorú tu zahrala Európska únia, pretože dala diplomácii šancu, keď sa zdá, že násilie je jediná hra, ktorej politici rozumejú a je to veľmi riskantná hra nielen pre Venezuelu, ale aj pre daný región. Trvali sme na tom, že krízu nemožno riešiť vojenský a že akékoľvek riešenie musí byť mierové a demokratické. A preto sme vytvorili medzinárodnú skupinu s začiatkom tohto roka, kde sú zastúpené štyri latinskoamerické krajiny a iba minulý týždeň piata krajina z toho regiónu požiadala o členstvo v tejto skupine. Kontaktná skupina nikdy nemala e, sprostredkovať e, rozhovory. Vedeli sme o tom, pretože táto e, skupina nemohla robiť túto veľmi zložitú úlohu. E, sprostredkovanie e, kontaktov a rozhovorov je e, veľmi ťažké. Skupina teda nebola vytvorená na to, aby sprostredkovala rozhovory medzi jednotlivými stranami, ale cieľom tejto skupiny bolo vždy snažiť sa prispieť k vytvoreniu podmienok pre zmysluplné zmierovacie riešenie a sprostredkovanie rozhovorov. Hovorím to teraz, keď sa zdá, že eh, stále dochádza k stupňovaniu e, situácie. E, chcem sa poďakovať kolegom, takisto sa chcem poďakovať ministrom latinskoamerických krajín, e, ministrom európskej krajiny, ale aj všetkým týmom, ktoré na tom pracovali celé týždne, dňom i nocou za tú prácu, ktorú urobili. Vytvorili priestor, kde už možno budovať mierové riešenie tohto problému krajine už uznali, ako aj v regióne uznali, akú úlohu zohráva táto skupina. Ja som sa osobne zapojila do rozhovorov so všetkými, e, ktorí sú zúčastnení od USA po Čínu, od Vatikanu po e, skupinu Lima. E, všetci v Karakase sa zúčastnili na rozhovor. E, môj poradca bol pred niekoľkými dňami v Karakase a stretol sa so všetkými príslušnými aktérmi na najvyššej úrovni. Začal e, s Van Gajdom, Nikolasom Madurom, OSN, hlavnými politickými stranami, ale aj občianskou spoločnosťou a katolickou cirkou. Táto práca bola podstatná pre otvorenie priestoru pre hľadanie politického riešenia. Nemôžno to vôbec považovať za samozrejme, že tento priestor sa využije na to, to, aby sa dosiahlo politické riešenie, ale aspoň sme zastavili stupňovanie vojenského násilia a dali sme šancu politickému riešeniu. Na to sme sa dohodli na stretnutí na Kostarike pred pár mesiacmi stretnutí kontaktnej skupiny pre túto tému. Rozhodli sme sa, že zintenzívnime naše politické úsilie, že budeme viesť E, kampaň, e, čo sa týka ostatných politických aktérov na globálnom meradle. Tá situácia je skutočne teraz veľmi krehká, citlivá, ale je treba vystupňovať naše úsilie a viesť e, rozhovory na Barbadose, pretože mier musí prísť do Venezuely znútra, nie je zvonku. My musíme tento proces všetkými dostupnými prostriedkami podporiť, tak ako sme to robili za posledné mesiace. No a je jasné, že krajina potrebuje nové prezidentské voľby, kde bude volebný proces e, slobodný, potrebuje e, sa tam rozdelenie právomocí, je treba rešpektovať e, kompetencie Národného parlamentu a imunitu jeho poslancov. A aby tento proces bol dôveryhodný, tak e, je treba zaručiť určité aspekty, ktoré vyšli z našich rozhovorov tento mesiac. Po prvé, aby zásadné e, inštitúcie, ako napríklad Najvyšší e, súd, pracovali v záujme všetkých občanov Venezuely nestranným spôsobom. Je treba, aby taktiež Národná volebná rada bola zložená vyrovnaným spôsobom. Všetci kandidáti budú mať možnosť sa zúčastní na voľbách e, rovnakým spôsobom, s rovnakými právami, s žiadnymi obmedzeniami a aby sa umožnilo hlasovať alebo voliť aj mladým venezuelančanom, aj takým, ktorí žijú v zahraničí. Aj treba monitorovať celý volebný proces, nie len volebný, vo volebný deň. Európska únia a naša kontaktná skupina sú pripravení podporovať celý tento volebný e, proces, pokiaľ e, nás požiadajú o našu pomoc, pokiaľ sa do tej fázy vôbec dostaneme. Je to skutočne veľmi krehký moment ktorý by mohol potenciálne viesť k trvalému mierovému riešeniu. Je to moment, kedy my musíme tento e, proces skutočne zo všetkých síl podporiť a pomôcť venezuelskému ľudu v jeho ašpiráciách. Naďalej veríme, že je treba vyvíjať určitú mieru tlaku venezuelský režim musí pochopiť, že súčasná situácia už ďalej nesmie pokračovať, nie je udržateľná ani pre krajinu, ani pre jej občanov, ani pre celý región, ani pre svet. Dnes Našim vyhlásením spoločne s 28 členskými štátmi sme povedali doslova, že pokiaľ neprídu žiadne konkrétne výsledky z prebiehajúcich rokovaní, tak Európska únia naďalej e, rozšíri už uplatňované opatrenia. Zároveň a opäť citujem, sme dali najavo, že tieto opatrenia môžu byť zvrátené, pokiaľ bude zaznamenaný významný pokrok na ceste k znovu nastoleniu demokracie, ľudských práv a právneho štátu vo Venezuele. No a Zatiaľ budeme taktiež pracovať prostredníctvom našej kontaktnej skupiny v úzkej spolupráci s OSN, aby sme zaručili plný prístup k humanitárnej pomoci bez akéhokoľvek obmedzenia, e, vrátane e, miestných humanitárnych organizácií. Vítame zaznamenaný pokrok v tejto oblasti. My sme na toto e, tlačili, pomáhali sme tomu vrátane menovania humanitárneho koordinátora zo strany OSN. Od začiatku krízy my ako Európska únia sme boli na jedným z najväčších humanitárnych donorov venezuelskému ľudu. V tomto, v, vo Venezuela aj v susediacich krajinách v celom regióne. Naďalej na politické a finančnej úrovni budeme podporovať všetky regionálne a medzinárodné iniciatívy, ktoré chcú napomôcť tejto utečeneckej kríze. A toto sa nezmení a taktiež musíme byť extrémne aktívni okrem politickej aj v humanitárnej oblasti, no ale okrem humanitárnej pomoci, vice versa, máme takú zodpovednosť, že musíme naďalej podporovať eh, demokratické a mierové riešenie tejto krízy. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ja a teraz eh, prejdeme eh, k jednotlivým, mm, jednotlivým príspevkom za poľskej strany. EPP 1 minúta 30, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Veľmi pekne ďakujeme, pán eh, predseda. A vo... na začiatku tohto parlamentného obdobia potrebujeme, aby Parlament mal jasné stanovisko ohľadom humanitárnej situácie vo Venezuele. Je treba byť od začiatku, že Európsky parlament odsudzuje systematické porušovanie ľudských práv v tejto krajine. Je tam mučenie, vraždy, eh, politické prenasledovanie protivníkov alebo oponentov režimu taktiež e, sa útočí na národný snem, na imunitu poslancov a sú tam ďalšie politické tlaky. Juan Guaido a Národný snem sú legitímnymi zastupcami venezuelského ľudu. Taktiež je treba tlačiť na príslušné úrady, aby poskytli liečiva a potraviny občanom a taktiež, aby umožnili otvorenie hraníc, aby sa tam dostala pomoc. Vidíme, aká je situácia aj v susedných krajinách. Aj vo Španielsku tam prichádza mnoho venezuelských migrantov. Toto je najväčší príliv imigrantov na náš kontinent. A taktiež je treba povedať, že Rusko sa taktiež mieša do tohto konfliktu. My podporujeme tento proces, žiadame transparentné, demokratické a slobodné voľby, ktoré by znovu vrátili zvrchovanosť venezuelskému ľudu. Ďakujem pekne. Teraz za eh, stranu SED má slovo Pán Javier López na minútu, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pani vysoká predstaviteľka. My e, súhlasíme s analýzou vysokej predstaviteľky Európskej komisie ohľadom Venezuely, ale myslím si, že je vhodné, teraz keď je začiatok mandátu, je treba znovu vyjadriť našu solidaritu s venezuelským národom a povedať, že jediné možné riešenie je pacifické a vyrokované politické riešenie, ktoré povedie e, k vyhláseniu transparentných, demokratických, slobodných volieb, na ktorých sa môžu zúčastniť zúčastniť všetci politickí aktéria, a ktoré bude podporovať aj medzinárodná komunita. Taktiež treba znovu zopakovať, že sú tu určité očakávania, ktoré teraz na Barbadose e, sa plní a preto sa začína rokovať. Taktiež je treba sa riadne pozrieť na to, čo sa deje vo Venezuele. Utrpenie venezuelského ľudu na ktoré e, upozornila aj Michelle Bachelet a taktiež celé OSN. Je tam, porušujú sa tam ľudské práva, mučia sa ľudia, porušujú sa ľudské práva. Je treba humanitárna pomoc. No a my chceme teraz ukázať na jediné možné riešenie a zároveň chceme poukázať na utrpenie venezuelského ľudu No a teraz je treba poukázať na takéto politické riešenie. Treba povedať, že len vďaka práce Európskej únie sme sa dostali až sem. Gracias, gracias mille. Adesso a nome del... Ďakujem veľmi pekne a teraz e, za skupinu Renew Europe pani predsednička Charancová. Ďakujem, pán predseda. E, pani vysoká predstaviteľka, zajtra je e, Medzinárodný deň trestnej spravodlivosti a tento parlament vysiela jasné posolstvo. My netolerujeme, aby vo Venezuele sa porušovali ľudské práva je na čase, aby Európska únia zaujala radikálnejšie stanovisko voči diktatúre, aby rozšírila selektívne sankcie, vrátane možností potrestať eh, národnú petroliarskú spoločnosť niektorí hovoria, že Maduro chce rokovať, ale ja sa pýtam, ako niekto môže na jednej strane rokovať a na druhej strane zároveň zatvárať do väzenia, mučiť a vražiť ľudí, ktorí e, protestujú proti jeho režimu. Ako je možné hovoriť na jednej strane, že chcete dialog a na druhej strane prenasledovať tých, s ktorými sa tvárite, že rokujete. Nemali by sme si klamať. Maduro naďalej používa tie isté triky ako vždy, tvári sa, že je pripravený rokovať, aby získal čas, Takže musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme sa uistili, že Maduro sa konečne vážne zaviaže k dialógu a že sa kríza e, mierovým spôsobom vyrieši. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne.